Teraz sa budeme venovať ďalšiemu bodu programu Otázka na ústne zodpovedanie zásada subsidiarity a všeobecnosti sociálnych služieb vo verejnom záujme v EÚ. Začneme našu rozpravu ako prvý pán Olbrich na dve minúty, nech sa páči. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Ja... Vážená pani predsednička, pán komisár, dámy a páni. Zostało tu postawione, zostało wywołane decyzja. Chcem upozorniť na to, že tá ústná otázka, tak ako bola uh, predložená, bola uh, inšpirovaná Európskou komisiou. Toto rozhodnutie sa e, týka aj e, holandského e, sociálneho ubytovania. Malo to veľký dopad v celej EU. Musíme si uvedomiť, že v rôznych krajinách EÚ sú rôzne definície sociálneho ubytovania. Pokiaľ ide o jeho povahu výkonu o verejnom záujme, pretože tam sú kritéria, ktoré upravujú, že kto má nárok na toto ubytovanie a kto zodpovedá za jeho pridelovanie. Niekde sú zodpovedné verejné orgány, niekde súkromné inštitúcie. Diskusia o e, verejnom ubytovaní je relevantná aj pokiaľ ide o definovanie toho, kto má nárok na štrukturálne fondy. Takže ja by som chcela vedieť, či komisia má pocit, že by mala byť jednotná definícia pre sociálne ubytovanie v celej EÚ a či by sa mali uplatňovať rovnaké princípy v celej EÚ. Stanoví komisia napríklad nejakú úroveň príjmu domácnosti, tak ako to bolo v Holandsku, to určite nie je v súlade s princípom subsidiarity. E, ďakujem a teraz pani Rüle na 3 minúty ako autorka otázky. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa odvolať na e, tlačové vyhlásenie, ktoré zverejnila komisia 19. decembra minulého roku v súvislosti s rozhodnutím e, E, pokiaľ ide o e, sociálnu bytovú výstavbu v Holandsku. Citujem komisiu. Komisia potvrdzuje svojim rozhodnutím svoju doterajšiu politiku, e, ktorou prenecháva členským štátom manevrovací priestor pri stanovovaní kritérií a podmienok pre sociálnu bytovú výstavbu a ďalšie výkony vo všeobecnom záujme. Moja otázka, teda toto bol koniec citátu, moja, citátu, moja otázka teda je, že ako to rozhodnutie komisie sa vzťahuje k tomu, že Holandsko stanovilo presné e, hranice príjmov domácnosti a ako to e, stojí potom v, po, vo vzťahu k princípu subsidiarity. E, takže formálne je uznaná potreba takéhoto E, miešania, ale na druhej strane sa tu robí tá segregácia a, na dru- a naďalej je tu stanovený nejaký presný pomer, teda 10% nad prahom 30 tisíc eur a okrem toho sa uvádza, že keď niekedy viac ako 10% by malo dostať uh, bývanie v týchto sociálnych ubytovaniach, e, e, teda v tom, tejto sociálnej bytovej e, výstavbe do tých 30 tisíc eur, tak treba to vlastne potom vyrovnať niekde inde v rámci Holandska. Čiže otázka je, ako je to s tou subsidiaritou členských štátov, tak ako komisia to spomínala vo svojom vyhlásení, pokiaľ ide o manevrovací priestor, pokiaľ ide o stanovenie kritérií, pre napríklad sociálnu bytovú výstavbu a ďalšie takéto e, služby o verejnom záujme. Ďakujem pani Rúle. Tretím autorom je pani Kastek na dve minúty. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Obraciam sa aj na komisiu v súvislosti s oznámením o pomoci pre sociálne bývanie v Holandsku. Európska komisia odpovedá na potrebu adaptovať sa podmienkam hospodárskej súťaže. Hovorila o hĺbkovej reforme v sociálnom bývaní a o službách všeobecného záujmu a podľa môjho názoru ale vytvorila obmedzujúcu definíciu toho, čo sú služby vo všeobecnom záujme. Nakoniec komisia uznáva sociálny charakter tohto druhu služieb, ale zdôrazňuje, že by sa to malo zadefinovať, citujem, priamej súvislosti e, s, s nevýhodnenými sociálnymi skupinami a ponuka sociálneho bývania v, Holun, v Holandsku bola nadmerná, aby odpovedala na potreby e, týchto skupín. A návrha reformy v sociálnom bývaní, tak ako to navrhla holandská vláda, obmedzuje na 10 objem sociálneho bývania, ktoré sa môže pridelovať iným eh, sociálnym skupinám, ale vždy na sociálnych eh, kritériách a podľa priority. Toto obmedzenie spochybňuje eh, ďalšiu úlohu verejných služieb, kde cieľom bolo dosiahnuť určité miešanie obyvateľstva v oblasti. A moja otázka je, pán komisár, na akom právnom základe zo zmluvy môže Európska komisia spochybňovať univerzálny charakter sociálnych služieb a na základe, na akom právnom základe môže nútiť členský štáta, štát predif, predefinovať misie a úlohy e, týchto e, sociálnych služieb. Ďakujem pani predsedajúca aj pán, e, pán komisár. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Andorovi v mene Európskej komisie. Pani predsednička, ctení poslanci, poslanci, tu sú tri otázky, ktoré boli predložené poslancami. Prvá eh, je na, na Európsku komisiu, že by mala by existovať jedna definícia sociálneho bývania po celom EÚ a druhá otázka sa týka princípov subsidiarity a univerzality a tretia otázka je príjmových eh, stropov alebo úrovní pre dostupnosť sociálneho bývania. Chcel by som povedať, že Európska komisia považuje sociálne bývanie za veľmi dôležitú otázku, pretože to spadá do veľmi dôležitej e, politiky inklúzie Európskej únie. V na otázku číslo 2 chcel by som veľmi jasne povedať, že Európska komisia zatiaľ nepresadzuje žiadnu konkrétnu definíciu sociálneho bývania a rešpektuje plne princíp socie, subsidiarity. Ctení poslanci správne sa odvolávajú na rozhodnutie z roku 2005 o štátnej pomoci pre verejné služby alebo služby o verejnom záujme a tento, e, táto definícia zabezpečuje právnu istotu pri poskytovaní týchto verejných služieb a odstraňuje vlastne administratívnu záťaž pri financovaní takýchto služieb. Podľa tohto rozhodnutia cieľ sociálneho bývania alebo e, ten, kto teda dostá, má nárok na sociálne bývanie, má určité preferenčné zaobchádzanie. podľa tohto rozhodnutia takáto výnimka však uplatňuje, platí len len vtedy, keď e, sa sociálne bývanie kvalifikuje v rámci služieb v verejnom záujme ktoré, tá, ktoré takto zadefinuje samotný členský štát. A je to teda na samo, každom jednom členskom štáte, aby si to určilo podľa svojej situácie, kultúry a podobne. Takisto by som sa chcel odvolať na oznámenie komisie roku 2006-2007, ktoré jasne uviedli zodpovednosť členských štátov v tejto otázke z hľadiska toho, čo považujú za služby v rovnom záujme. Okrem toho, te, toto bolo takisto zvraznené nedávno aj v protokole o službách vo verejnom záujme. Ehm, ďalej, e, však to, o čo tu ide, to sa netýka sa to vonkoncom bývania ako takého, sa to týka vyslovene z sociálneho bývania na báze sociálnych kritérií. Rozhodnutie z roku 2005 sa práve týka bývania pre sociálne znevýhodnené e, osoby alebo určité skupiny, ktoré sú sociálne znevýhodnené a tie, si nedom- ktoré si nemôžu dovoliť zabezpečiť bývanie za trhových podmienok. E, členské štáty E, vlastne majú sociálne bývanie, ale musia zabezpečiť členské štáty, aby sociálne bývanie bolo e, trans, poskytované transparentným spôsobom a malo by byť poskytnuté tým, ktorí ho skutočne potrebujú. A členský štát vlastne má potom právom e, pomoc určiť si, ktoré sú tie cieľové skupiny pre takýto typ bývania a komisia teda povedala, že žiadna chyba v, sa nevyskytuje v definícii sociálneho bývania. Takéto stanovisko bolo prijaté v decembri 2000 9 k oznámeniu v rámci oznámenia o sociálnom bývaní v Holandsku. Toto takisto je plne v súlade s článkom 34 Charty základných práv, ktorá sa tý, ktorý sa týka pomoci pri bývaní pre všetkých, všetkým tým, ktorí majú nedostatok prostriedkov. Takisto definícia sociálneho bývania uvádza, že Ehm, nemôže byť aj poskytovaná štátna pomoc eh, in, iným spôsobom, než v prospech eh, služieb eh, v verejnom záujme. Ďalej, bývanie vo všeobecnosti nie je to isté ako sociálne bývanie a jasné transparentné kritéria pre udelovanie sociálneho bývania sú práve v záujme príjemcov takéhoto bývania. V odpovedi na otázku číslo 3, kde poslanci sa pýtajú, prečo je obmedzený obdaná dostupnosť eh, pre, k sociálnemu bývaniu pre tie osoby, ktoré majú príjem nižší ako 30 tisíc eur. Chcel by som upovedať, že neexistuje z úrovne EÚ žiaden, eh, žiaden takýto strop alebo žiadna takáto úroveň. Eh, táto sum, túto sumu si určilo samotné Holandsko a to, táto suma bola zavedená holandskými orgánmi, tak aby vlastne sa dostalo sociálne bývanie z do súladu s pravidlami pre štátnu pomoc zo strany EÚ a holandské orgány týmto spôsobom riešia svoje sociálne bývanie v Holandsku a preto komisia e, nepovažuje to za chyby a preto schvál, za chybu a preto schválila tento holandský systém e, takisto aj definícia holandská, po, e, holandská pre, pre dostupnosť sociálne bývanie je veľmi široká, pokrýva 43% populácie. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz udelím slovo zástupcom politických skupín v mene EPP, pán Fan Nistelroj. Ďakujem. V čase krízy a diskusie o tom, ako vytvoriť udržateľnú spoločnosť a konkurencieschopnosť. Hovoríme možno o nejakom detaile, dalo by sa povedať, ale vlastne hovoríme o kľúči k tým starostiam, ktorý, ktoré si mnohí ľudia robia. Kto no, napríklad dostane také sociálne bývanie a to v čase, keď je napríklad banky nie sú veľmi ochotné poskytovať financie. Celá tá diskusia u nás začala v roku 2005 a tá situácia je teraz naozaj veľmi odlišná a mnohí ľudia sú vo veľkých problémoch. Tá hranica 33 tisíc eur, ktorá tu teraz bola stanovená, mm, Samozrejme, k tomu sa musia vyjadriť ešte aj poslanci v druhej holandskej komore, ale ak sa to takto predkladá, tak oni vlastne povedia, že asi by sa mala dať um, ako prahová hodnota uh, nemocenská, teda 40 tisíc eur. Ja mám pocit, že mm, to, čo sa tu má uh, vytvoriť, nepostačuje. Tých 10% to je veľmi málo. Keď som ja skončil vysokú školu a ja som bol nad tou uh, prahovou hodnotou, ale celý rad rokov som býval v nájomných bytoch. Potom som sa rozhodol, že si niečo kúpim a presťahujem sa. Takže tá flexibilita No to je to, čo je dôležité a myslím si, že mali by sme spolu, respektíve, že sme e, to celkom nevyladili a výsledok mm, teda by mal byť, že by si to krajiny mohli subsidiárne trošku širšie interpretovať. To sa asi neudialo a v podstate by sme teraz mali napísať nejaké uznesenie. Mm, toto je veľmi všeobecné zodpovedanie. Áno, dobre, ale myslím si, že celé e, spektrum členských štátov je veľmi obmedzené na úkor tých ľudí, ktorí sú závislí od tohto sociálneho bývania. Ďakujem pekne. V mene socialistov a demokratov pani Gebhardt na minútu 30. Ďakujem pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyňa a kolegovia. Keď e, tak počúvam tú diskusiu, mám pocit, že naozaj je tu veľká neistota ohľadne toho, akým spôsobom sa právo v týchto oblastiach má uplatňovať. A vy, pán Andor, ste práve povedali, že neexistuje európska úprava, ktorá by tvrdila, že 33 tisíc eur je nejakou prahovou hodnotou. Holandskí kolegovia hovoria, že ale áno, tá hranica tu je, mm, my, že si ju stanovili asi preto, že mali obavu z toho, že keby neuviedli takú prahovú hodnotu, tak by niekedy prišla Európska komisia s tým, že no moment, ale musíte mať jasné e, kritéria tu stanovené a myslím si, že táto neistota, ktorá tu je, mm, vyplýva z toho, že je veľmi veľa ťažkostí v členských štátoch, e, keď príjmajú rozhodnutia, e, ktoré by mali byť dostatočne kvalitné na to, aby e, poslúžili ľuďom, ktorí naozaj potrebujú to sociálne bývanie, ktorí jednoducho nemajú toľko peňazí, aby sa mohli hýbať tak, ako by si to predstavovali. A preto e, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vytvorili právny rámec a právnu istotu, kde sa jasne stanoví, čo je možné a aby sa aj jasne uviedlo, že služby vo verejnom hospodárskom záujme naozaj sú takýmito službami, e, ktoré treba chrániť v členských štátoch sa zadávajú na miestnej úrovni, sú univerzálne. Mala som dve minúty a teda sú univerzálne a dbajú o to, aby naozaj e, boli prístupné všetkým ľuďom a preto si myslím, že je to nevyhnutné, aby sme sa nad tým zamysleli a viem, že vo výbore pre zamestnanosť sa nad tým uh, zamýšľame, aby sa vytvoril právny rámec na ochranu služieb vo, verejnom všeobecno, vo všeobecnom hospodárskom záujme, najmä pokiaľ ide o sociálnu oblasť. E, chceme, aby e, sme to žiadali od Európskej komisie, keď to tak bude, bude to dobré. Ďakujem pani Gebhardovej. Na mojom zozname e, ste mali rečnícky čas 1,5 minúty, ale aj tak ste 2 minúty prekročili a teraz pani Durán za zelených, nech sa páči. Ďakujem. Pán komisár, hovoríme tu o právnom základe, je to veľmi dôležité, ale za týmto právnym základom by som rada upozornila, že je bývanie predovšetkým sociálne bývanie a to nie je trh ako akýkoľvek iný, ani obchodná činnosť ako iná. Sociálne bývanie je niečo viacej než byt, je to viacej pre osoby s nízkym príjmom, je tam aj otázka zmiešania obyvateľstva. Je tam aj otázka sociálneho začlenenia pre ľudí, ktorí bijú, žijú pardon, v mestách alebo v mestských štvrtiach alebo prímestiach. A tam musíme pracovať na solidarite, na sociálnom začlenení, musíme myslieť aj na rôzne generácie a na to všetko sa treba pozerať e, iným spôsobom. A keď pripravujete túto legislatívu o službách vo všeobecnom hospodárskom záujme, tak je to zlý signál, keď upozorňujeme na problémy, ktoré súvisia s obmedzením k prístupe k sociálnemu bývaniu. A pokiaľ ide o ten limit 33 tisíc eur, ja si myslím, že máme ale veľmi rozdielne druhy rodín. Rodiny s jedným rodičom, e, nezamestnaní, kde majú veľa detí a tak ďalej. Na to všetko treba brať do úvahy a treba mať viacej flexibility a tiež brať do úvahy princíp subsidiarity. Ďakujem pekne pani Durandovej. A teraz pán Jarik na jednu minútu. Nech sa páči. A poprosím vás, Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, práve ste povedali, že komisia pripisuje veľký význam sociálnemu bývaniu. Skutočne ide o základné právo, ktoré sa ale v našich štátoch neaplikuje. Je to čierna škvrna navyše v našom súčasnom sociálnom modeli. A čo, pokiaľ ide o vašu odpoveď, pána, pán komisár, vy ste klasicky citovali ten breviár z Európskej komisie, ale skúsenosti nám hovoria, že vaša Európska komisia a Európsky súdny dvor hovoria mm, a tvrdia, že sa bude aplikovať právo, ale vychádza zo zabijajúceho princípu voľného trhu a vytvára nerovnaký prístup k sociálnemu bývaniu. A čo je ešte horšie, v roku 2005 Európska komisia zadefinovala sociálne bývanie pre tých, a teraz citujem, osoby, ktoré sú znevýhodnené alebo sociálne skupiny, ktoré sú zraniteľné a e, vy, nejakým spôsobom vyzýva k vytváraniu istých get, kde sa nedosiahne miešanie obyvateľstva aj nová rámcová smernica potrebujeme, aby bola progresívna, pretože obávam sa, že je to princíp hospodárskej súťaže, ktorý je zapísaný v zmluve, ktorý treba zmeniť. Inak sa obávam, že vyhlásenia pána predsedu Baroza, ktoré potvrdil dnes aj ECOFIN, ktoré vedú a priori k tomu, aby sa kontrolovali rozpočty, eh, budú viesť k znižovaniu výdavkov pre sociálne bývanie myslím si, že Európa musí vychádzať z nových základov. Veľmi ma mrzí, hovorí pani predsedajúca, ale prekročili ste rečnícky čas a to nie je spravodlivé pre ďalších kolegov. E, požiadajte vašu politickú skupinu, nech vám dá viacej rečníckého času. A teraz dávam slovo E, rečníkom vo vlastnom mene a poprosím rešpektovať rečnícky čas. Pán Engel, dve minúty. Pani predsedajúca, ja sa tiež istým spôsobom pridávam k Isabel Durán, ktorá má pravdu, keď hovorí, že sociálne bývanie nie je obchodný sektor, ktorý by mal vychádzať z hospodárskej súťaže. A myslím, že aj pán komisár s tým súhlasí Štátna pomoc sa tu tiež spochybňuje. Ja sa pýtam, akým spôsobom v takejto oblasti, ako je sociálne bývanie, a nie, by sme, nie sme práve v oblasti štátnej pomoci, samozrejme, pre tých, ktorí používajú tieto mm, byty. My vlastne musíme pomáhať, pretože zhodneme sa na tom, že je tu potreba pomáhať a nie ide tu tak o konkurencieschopnú a hospodárskú súťaž. Vychádzam aj z mojej e, skúsenosti, z mojej krajiny. Sociálne bývanie vychádza z rôznych podmienok a ja sa teším, že istým spôsobom Európska komisia, Európske inštitúcie, Európa a Brusel nakoniec nie sú e, zodpovední za to, aby presne zadefinovali, aké sociálne bývanie, akým obyvateľom a za akých okolností udelovať. Dokonca existujú aj lokálne rozdiely, aj na základe vývoja v rodine. To všetko môže vplývať. Niekto predtým žil v rodine, potom sa situácia zmenila, potom samozrejme aj príjem, ako hovoril Fanny Stelroy, aj príjem sa počas života mení. Jedného dňa e, človek môže za určitých kritérií dostať sociálne bývanie a o niekoľko rokov neskôr možno nie. Ja si nemyslím, že by bolo rozumné, že by Európska komisia musela znovu e, prichádzať e, alebo navrhovať e, Európanom nejaké pravidlá, ktoré by určite boli neflexibilné a určite aj by im chýbala ľudskosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Pán Derosa, nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pos, sledujem túto rozpravu o službách verejného zájmu. Diskutovali sme o nej aj o výbore pre zamestnanosť e, a otázka vlastne by chcela riešiť veľmi závažnú otázku poskytovania sociálneho bývania občanom. Je mi ľúto, že Európska komisia e, žiadny takýto návrh v tejto otázke nepripravila, len viac menej e, potvrdila existujúci systém, pretože zo strany komisie je tu neustále odmietanie konečne vniesť čistotu a jasnosť do týchto otázok pri poskytovaní týchto služieb, osobite sociálnych služieb, pri, pretože tieto služby sú veľmi dôležité, pre, najmä z hľadiska sociálneho. Tieto služby si vyžadujú aj potrebnú sociálny rámec, ktorý poslúži všetkým občanom a bývanie a vzdelávanie by mali byť vždy poskytované na princípe univerzality a nie na báze trhového princípu. E, samozrejme, že je potrebné zabezpečiť aj dostatočnú kvalitu kvalitu. E, toto sú všetky služby, ktoré by nemôžu byť merané len čisto otázkou súvahy, teda výsledkom súvahy, či je to získa alebo strata. E, súčasná právna nedostatočnosť e, vlastne vlastne nemôže, byť, nemôže, nemôže pokračovať ďalej takýmto spôsobom, kde vlastne je to všetko potom v rukách miestných orgánov. Ďakujem pekne teraz pani Violeta. Pani predsedajúca, milí kolegovia, hovorí pani Okony, pán komisár. Jedno konštatovanie na úvod. Nehospodárska súťaž v EÚ v oblasti sociálneho bývania ale e, v rozhodnutí, ktoré spomíname v ústnej otázke, komisia dáva definíciu sociálneho bývania. Povedala sa to už viackrát. Problém sociálneho bývania a prístupu k bytom je v tejto krízovej epoche skutočne veľkým problémom. Dajme trochu humanity do našej technickej, právnickej a technokratickej rozpravy. Okrem bývania ako takého Hovoríme o sociálnom bývaní a to je základ e, skutočného začlenenia, sociálneho začlenenia pre tých, ktorí sa im dostane. Definícia v rámci kontroly Európskej komisie, pokiaľ ide o štátnu pomoc, teda definícia sociálneho bývania je diskutabilná. Descartes, veľký francúzsky filozof, ktorý sa narodil v údolí Loary. Všeobecný záujem je e, kruh, ktorého poznáme stred, ale nevieme, aký je jeho rozsah. A ja si preto kladiem otázku, aká je právna hodnota tejto definície a je jej cieľom aplikovať sa na všetky členské štáty. A druhá otázka je všeobecnejšia. Podľa Európskej komisie, kde začína a kde končí hospodárska súťaž v EÚ v oblasti organizácií verejných služieb, pretože toto je v konečnom dôsledku dôležitá otázka. Ide o univerzálnosť a prístup k takýmto verejným službám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Okony, hovorí pani predsedajúca. A ako následujúci je pán Simon, nech sa páči na 1,5 minúty. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia, všade v Európe, v mestách a v obciach bojujeme s problémovými štvrťami. Všade v Európe sa snažíme riešiť to tým, že práve tie znevýhodnené štvrte a ľudí, ktorí tam žijú, viac Eh, chceme priblížiť normálnemu životu ostatného mesta. A keď teraz v sociálnej výstavbe eh, stanovujeme kritéria, tak ako ich tu predložila komisia, ak teda tu stanovujeme kritéria, ktoré explicitne, ako to spomenuli niektorí kolegovia, eh, vylúčujú premiešanie obyvateľstva v týchto štvrtiach, tak e, to je v rozpore so všetkými snahami, ktoré už 10 ročia e, sledujú zodpovední práve na mieste, ale je to aj v rozpore s úsilím, ktoré žiadala Európska únia, napríklad svojou e, iniciatívou Urban, Urban 2. Keď tu um, kritéria, podľa ktorých eh, je možné podporovať sociálnu výstavbu, obmedzíme na to, že naozaj len tí najchudobnejších z chudobných, tí najznevýhodnejšie mm, znevýhodnených majú nárok na nejakú dotáciu uh, a tí môžu byť podporení v rámci sociálnej výstavby, tak uh, tým bránim tomu, aby sa udialo to nevyhnutné premiešanie obyvateľstva v tých znevýhodnených štvrtiach, pretože takto to spôsobí ešte väčšiu sociálnu exkluziu tých uh, znevýhodnených a spôsobí to ešte ďalšie problémy v našich mestách. A preto široká definícia a široká interpretácia princípu subsidiarity je tu potrebná a bol by som komisii vďačný, keby k tomu mohla ešte v krátkosti vystúpiť. Ďakujem. E, pán Zeller. Ďakujem, pani predsedajúca. Máme tu takú globálnu otázku, a síce otázku princípu subsidiarity a e, otázku sociálnych služieb EÚ. A na príklade Holandska sa sociálna výstavba dostala do centra pozornosti našej rozpravy. No a to nie je nejaký ojedinelý prípad. Už e, roky najmä spolky prenajímateľov e, a nájomcov Mm, majú obavy, že sociálna výstavba sa v Európe um, bude z, redukovať, ak nie vôbec e, rušiť. No a um, po uh, potrebe, býva, e, po potrebe jedla a ošatenia je potreba bývania jedno zo základných ľudských potrieb a je to teda aj sociálnym uh, právom. A na základe toho Eh, štáty, ktorý, ktoré berú do úvahy eh, blaho svojich eh, občanov, buď podporujú sociálnu výstavbu, alebo individuálne finančne podporujú znevýhodnených občanov. A mimoriadný prípad máme teda v Európskej únii po vstupe mnohých stredoeurópskych a východoeurópskych krajín keďže boli rozdiely v tom sociálnom bývaní, najmä po poslednom rozšírení EÚ, je tu potreba porovnávania štruktúr e, podpory bývania a výstavby v členských štátoch. E, keď sa pozrieme na e, to, ako sa realizovala výstavba po zmenách a aký je tam nedostatok Ehm, bývania, tak Európsky parlament eh, zareagoval a dal aj fondy k dispozícii na tieto účely, ale eh, bytová politika ostáva aj reakciou na národné, regionálne a miestne podmienky, čiže je to klasický prípad eh, subsidiarity, kde nie sú potrebné žiadne nadnárodné úpravy a vymýka sa to nejakej nadnárodnej úpravy a pokiaľ ide o sociálny statok, je len ťažko e, uplatniť tam nejaké nadnárodné princípy. Ďakujem, pán Celer, pani Regner. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobrý deň, e, pardon, dobrý večer, pán komisár. Služby vo verejnom záujme, sociálne služby majú gigantické boli dotknuté gigantickými zmenami aj e, na základe národných úsporných balíkov. Sme v Európe konfrontovaní s rastúcimi nerovnosťami, ale práve v čase zneistenia hospodárskej krízy obav z budúcnosti e, sú dôležitejšie tie sociálne stabilita zortuje než kedykoľvek doteraz. V mojom meste vo Viedni e, tá základná myšlienka sociálneho bývania pozostáva z toho, že širokým masám obyvateľstva sa má poskytnúť e, dostupné bývanie a nie ako to definuje komisia, že by to malo byť zamerané len na znevýhodnených alebo sociálne slabých občanov, pretože tým vzniká getoizácia. Ja teda nechcem zakrývať svoj názor, názor. Ehm, malo by to byť právo komunálnej samozprávy takéto sociálne služby, a teda aj sociálnu bytovú def- e, výstavu definovať e, samostatne a malo by to byť vyňaté z práva hospodárskej súťaže, takže, e, ale jednoznačne potrebujeme jasnosť v e a právny nástroj na úrovni EÚ, aby tieto služby boli správne definované a obsiahnuté. Ďakujem pekne. A teraz eh, mm, pán Kelly na 1,5 minúty. Eh, eh, Najprv by som chcel poďakovať pánovi komisárovi za to, že objasnil určité otázky, ktoré boli nastolené a je treba povedať, že zabezpečenie alebo poskytnutie domu neslúži všetkým ale je veľmi, samozrejme, že mať strechu na hlavou je absolútne základná vec a je to niečo, čo by malo byť poskytnuté, buď už nech si to človek postred, prost, zabezpečí vlastnými prostriedkami, alebo nejakými inými vládnymi prostriedkami, alebo inými prostriedkami. Čiže keď som to takto povedal, vlastne e, je tu určitá, určitý, určitý, určitý zásah e, vlády, pretože napríklad v, aj v mojej krajine existuje zákon o E, poskytovaní bývania tiež je príliš veľmi veľkorysý a necháva veľmi veľa vecí práve na staviteľov a podobne. Takisto však e, dosť často dochádza k výstavbe aj na takých e, pozemkoch, ktoré vlastne nemali stavné povolenia a podobne. Ehm, potom vlastne banky poskytujú rôzne veľkorysé, alebo poskytovali veľkorysé prostriedky a napokon títo developeri nemohli tieto prostriedky vrátiť, zaplatiť. Ľudia, ktorí dostali požičky na byty, tiež nemohli zaplatiť a ocitli sme sa nakoniec kríze. Čiže akým spôsobom riešiť túto otázku vôbec celkovo s otázkou nehnuteľnosti? E, však poskytovanie sociálneho bývania, ja si myslím, že e, keď to postavíme len čisto podľa hranice príjmu, to je dosť deškriptívne a možno, že to ani neplní svoju, svoju účel. E, určite myslím si, že je tu úloha pre komisiu v takom širšom slova zmysle poskytnúť určitý manuál alebo určité usmernenia z hľadiska toho, ako má vyzerať to sociálne bývanie, ale ne, treba zase, aby to bolo príliš e, e, preskriptívne a určovať presne ako stropy, takže malo by to byť širšie, malo by to byť ale uplatniteľné. Ďakujem pekne. Ďakujem aj že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pani Tikal. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Vieme veľmi dobre, že sociálne bývanie spadá do um, služieb vo verejnom hospodárskom záujme, ale vieme, že až 20 ľudí v EÚ, ktorí potrebujú takéto bývanie, podľa hm, Európskeho, z Európskeho regionálneho fondu sa môžu využiť 4 na využitie vo všetkých členských štátoch, aby sa robilo sociálne bývanie a aby sa dosiahla aj energetická účinnosť týchto budov, ale bohužiaľ vzhľadom na hospodárskú krízu hospodárska situácia rodín v Európe sa zhoršuje a E, vysoká e, miera nezamestnanosti mladých ľudí nás tiež znepokojuje. Preto sa vás pýtam, pán komisár, a žiadam, aby ste nám pomohli a aby ste uistili, že vo budúcom programovacom období tieto kvóty na sociálne bývanie a na energetickú účinnosť sa zvýši, aby sa toto percento zvýšilo na 15 Treba pripisovať význam sociálnemu bývaniu, umožňovať jeho prístup a prístup k tomuto bývaniu mladým ľuďom, znevýhodneným ľuďom. Musíme vychádzať ale z tých podmienok, že tieto služby musia byť prístupné pre všetkých a aby to platilo pre celú EÚ. Žiadame od komisie, aby vypracovala rámcovú smernicu pre e, služby v hospodárskom záujme, aby stanovila minimálne podmienky, aby stanovila tiež rovnaké a univerzálne podmienky prístupu e, k sociálnemu bývaniu a tiež e, kvalitu a transparentnosť e, v tomto postupe. A teraz pán Korea de Campos na minútu. Pani predsedajúca, pán komisár, sociálne bývanie je služba vo verejnom hospodárskom záujme a má obrovský význam na našom trhu. Sú tam samozrejme aj pozitívne aspekty rovnako pre celú spoločnosť. Vzhľadom na Lisabonskú zmluvu miestne, národné, lokálne samozprávy musia organizovať tento druh služieb, preto nie je veľmi pochopiteľné e, to obmedzenie, ktoré stanovuje Európska komisia pre rodiny e, s príjmami nižšími než 33 tisíc eur. E, to v absolútnych číslach postihuje týchto ľudí a vôbec to nebere do úvahy rozdielne podmienky v 27 členských štátoch a to vychádza sa len z kritéria mm, solventnosti. Máme odpovedať na sociálne otázky, na situáciu na pracovnom trhu, na tom, ako je žena začlenená do pracovného trhu, aká je mobilita e, v pracovnom trhu, na pracovnom trhu v EÚ. A ja si myslím, že ak sa chceme dostať hospodárskej krízy, tak musíme e, sa venovať viacerým aspektom a potrebe e, o ľudí, ktorí sa musia začleniť do spoločnosti. A je tam aj určité množstvo rizik, proti ktorým musíme bojovať správnou rovnováhou Európska komisia eh, nezasahuje tak eh, do otázok členských štátov. A teraz pán Balčitis na jednu minútu. Ďakujem, pán predsednička. Lisabonská zmluva uznáva dôležitosť eh, dostupnosti sociálnych služieb a sociálneho bývania a aké úlohy hrajú pri tomto miestne a e, orgány pri tom poskytovaní takéhoto bývania. Otázka sociálneho bývania je mimoriadne dôležitá pre osoby s nízkym príjmom a je jasné, že kríza z spôsobila, že sú množstvo ľudí je nezamestnaných a potrebuje takéto bývanie. V súčasnosti členské štáty uplatňujú rôzne normy, keď e, rozhodujú o kritériách pre sociálne bývanie. A je pochopiteľné, že ekonomická situácia je rôzna v jednotlivých členských štátoch aby sme mohli implementovať práva na prístup univerzálnej službe. Myslím, že by bolo e, do, dobre mať, zadefinovať všeobecné platné princípy a urobiť určité odporúčanie z hľadiska e, limitu príjmov avšak e, z úrovne EÚ, avšak musíme ponechať členským štátom dostatočný priestor, aby mohli vziať do úvahy svoje vlastné ekonomické a sociálne rozdiely. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovia. Teraz eh, v rámci Catch the Eye dám slovom na jednu minútu. Pán Nikolesku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval pánovi komisárovi za upresnenia, ktoré predložil k tomuto problému. Ja si tiež nemyslím, že by sme potrebovali jednotnú definíciu pre sociálne bývanie, pretože by sa veľmi ťažko použila táto definícia vzhľadom na rozdielnú kvalitu života v jednotlivých členských štátoch. Rád by som išiel ďalej nad rámec tejto konkrétnej otázky. Ja si myslím, že by mali existovať jasnejšie štandardy v inom aspekte. Keď hovoríme o aplikácii nových pravidiel pre E, tie byty, ktoré môžu byť financované pre marginalizované spoločenstva. Vo februári e, Európsky parlament pripravil správu v tomto zmysle, pani Tikau ju tiež spomenula. A ja si myslím, že by bolo dobre, keby sme navyšili disponibilné fondy e, pre túto oblasť. Ďakujem a teraz má slovo pán Dardaš na jednu minútu. Ďakujem, pán komisár, pani predsedajúci. Ako viacerí tu už spomenali, veľa oblastí v Európe uvažujú o tom, ako zreformovať svoju politiku sociálneho bývania, aby zabranili getoizácii a združovania znevýhodnených sociálnych skupín v jednej štvrti. Vaše rozhodnutie ale ide proti tejto politiky vyrovnávania. Pán komisár, nie je správne, aby Európska komisia e, realizovala takúto politiku e, premiešovania obyvateľstva. Je pravda, že e, služby vo všeobecnom hospodárskom záujme by mali dosahovať to, aby sociálne bývanie bolo prístupné pre niektoré skupiny obyvateľstva, ale aby sme to premiešavanie zlepšili, potrebujeme iné kritéria, potrebujeme rovnováhu medzi týmito kritériami aby ich zadefinovali členské štáty a nie, aby to bola Európska komisia. Ďakujem. A teraz pani Figredo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Všetci vieme, že právo na bývanie je jedným zo základných práv a samozrejme je to aj povinnosť členských štátov EÚ zaručiť bývanie všetkým tým, ktorí ho potrebujú v momente hlbokej sociálnej krízy máme čím ďalej tým viacej rodín a osôb, ktorí sú čím ďalej tým viac zadlžení a ktorí majú veľké problémy zaplatiť hypotéku alebo nájomné. A musíme čím ďalej tým viac podporovať rodiny, ktoré nemajú prístup k bývaniu alebo k bytu, ktoré by bol dostatočne dobre vybavený. Členské štáty by mali mať možnosť využívať európske a aj štátne fondy, aby e, občania mali e, splnené podmienky pre tie základné práva. Je teda dôležité a súrne, aby Európska komisia nespochybňovala princíp subsidiarity

a teraz pán Olešňák na dve minúty. Dámy a páni, pani komisár, jasne môžeme vidieť, že tento problém je, má inú hodnotu alebo iný rozmer v jednotlivých členských štátoch. V našich nových členských štátoch, ako napríklad Polsko, sú rôzne regióny, kde ľudia vonkoncom nemajú bývanie, pretože majú veľmi nízku mieru príjmu. A sú to zväčšenie miestne orgány, ktoré tieto otázky riešia alebo riešia problémy týchto osôb a snažia sa pomôcť čo najrýchlejšie. Bez podpory miestnych orgánov tieto osoby by nemali vonkoncom žiadnu pomoc. A ak by sme chceli mať nejaké harmonizované definície politiky v tom, tejto oblasti, musíme považovať o tom, ako v budúcnosti by mohli byť sprístupnené ďalšie fondy, tak aby aj oni mohli poskytovať, tá teda miestne orgány mohli poskytovať sociálne bývanie, tak ako je to bežné v mnohých krajinách EÚ. Ďakujem. Končujem vystúpenia v Catch the Eye. A teraz pán komisár na záver tejto rozpravy. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ctení poslanci. Plne súhlasím s tým, že musíme sa dívať na túto otázku v širšom kontexte a v tomto prípade kon- kontexte finančnej a ekonomickej krízy. Za posledné dva roky sme boli svedkami určitého testu politiky hospodárskej súťaže, hoci ako, keď sa pozrieme na akékoľvek odvetvie, či to bol automobilový priemysel alebo bytový priemysel a podobne. A s, takisto bola to aj otázka sociálnych, našich, sociálnych, našich politík, či sa týkali už e, detí, starších občanov alebo e, bezdomovcov. A keď e, sa pozrieme na tieto dve otázky, teda hospodárska súťaž a sociálna politika, tieto dve otázky vlastne sa musia prelínať a preto je táto otázka práve že veľmi e, zložitá, aj v, keby sme nemali hneď krízu. E, kríza však e, vlastne preukázala, aké sú, boli zlyhania trhu alebo poukázala na zlyhania trhu a bolo jasne viditeľné, že samotné trhové sily nie sú schopné vyriešiť tieto problémy nielen pre extrémne chudobných, ale takisto aj pre väčšie skupiny populácie. A preto by som bol aj proti akýkoľvek takým princípom, ktoré by obmedzovali e, princíp sociálneho bývania alebo by poskytovali sociálne bývanie len tým úplne najchudobnejším osobám v spoločnosti. E, osobitne ak e, vezmeme do úvahy, aké rôzne sú jednotlivé členské štáty a keď vezmeme do úvahy princíp subsidiarity, ja by som teda trval na tom, aby definície v tomto kontexte zostali na úrovni členských štátov, tak ako som to vlastne už povedal aj vo svojom úvode. Teraz keď sa vrátim späť tomu holandskému prípadu, ktorý vlastne je stredobodom tejto rozpravy Chcel by som ešte zopakovať toľko, že komisia naozaj neuplatňuje žiadne alebo nevyžaduje ani žiadne kritériá, ktoré boli uvedené v tomto holandskom kontexte na žiadnu inú krajinu, e, plne rešpektuje subsidiaritu a je na členskom štáte, rozhodnúť o svojich vlastných podmienkach pre udelenie sociálneho bývania a bolo to potvrdené aj e, v súvislosti s oznámením o holandskom systéme. A chcel som zopakovať ešte, že ten holandské e, predpisy platia len pre Holandsko a to, ten, tých 43% určite pokrýva väčšie množstvo populácie, než, alebo väčšiu populáciu, než len úplne najchudobnejších To znamená, že štátna pomoc by mohla byť e, poskytnutá aj osobám, ktoré e, e, nežijú celkom na najnižšej um, úrovni chudoby. Však kríza za posledné dva roky destabilizovala v spoločnosti alebo občanov, preto musíme na, na, tomto, na to vlastne určitým spôsobom reagovať a práve preto vlastne musia byť tie sociálne bývanie dispozícii práve nielen tým najchudobnejším, ale tým, čo sa aj v rámci krízy ocitli e, v takýchto podmienkach. A takisto sociálne bývanie je vylúčené z tých e, tých, tých, tých pravidiel pre poskytovanie štátnej pomoci. A takisto e, z komisie samozrejme záleží na, poskyt, na tých na služby v verejnom záujme. Chcel by som teraz zdôrazniť, že okrem z e, bývania ostatné služby v verejnom záujme a ďalšie sociálne služby hrajú veľmi dôležitú preventívnu a sociálne kohezívnu úlohu ktorá je zacielená práve na celú populáciu, e, bez ohľadu na to, aký majú príjem. Komisia toto zdôraznila aj v oznámení roku 2007, kde zdôraznila princípy a ciele poskytovania sociálnych služieb. Komisia je zaviazaná podporovať kvalitu sociálnych služieb, Napríklad e, podporili sme rozvoj aj kvalitatívneho rámca pre poskytovaní sociálnych služieb, služieb vo verejnom záujme. A ešte niekoľko myšlienok E, keďže niektoré z otázok sa týkali určitého dlhšieho časového obdobia a v podstate e, siahajú až do budúcej finančnej perspektívy. Ja by som e, bol za to, keby vlastne tento kont text bývania sa vyskytol, e, alebo by bol, vlastne spadal do ďalších e, politik, ako napríklad aj energetiky, pretože hľadáme napríklad e, zelené pracovné miesta alebo pracovné miesta v zelených technológiách, to by určite takisto mohla byť možnosť kde by sa to mohlo uplatňovať, aj keby sme samozrejme nechceli zaviesť spoločnú európsku politiku sociálneho bývania. E, potom sú tu ďalšie otázky, ktoré súvisia s poskytovaním sociálneho bývania pre najzraniteľnejšie e, skupiny, ako napríklad pre Rómov. Myslím si, že tu sa už situácia začala zlepšovať a už sú k tomu určené štrukturálne fondy na riešenie týchto konkrétnych na tieto problémy pre extrémne marginalizované skupiny e, vo viacerých členských štátoch Avšak to takisto zúrazňuje aj dôležitosť veľmi diverzifikovaného pohľadu, pretože členské štáty sú naozaj veľmi rôzne z hľadiska ich sociálnych potrieb a niektoré rozhodnutia a riešenia, ktoré sa uplatňujú v krajinách s vysokými príjmami, nemôžu e, byť e, úplne e, kopírované v niektorých alebo donúcované v niektorých iných členských štátoch. Ďakujem pekne. Kolegovia, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Nasledujúci bod programu je to vyhlásenie komisie o bezpečnostných a preventívnych opatreniach na morských ropných plošinách.